La séance est ouverte. Otváram dnešné zasadnutie. Demande à chacun de regagner sa... Poprosil by som každého, aby si sadol na vlastné e, miesto a aby, boli, aby ste boli ticho. Vážení kolegovia, videli ste návrh programu schôdze. Budem ho považovať za schválený, ak nebudú žiadne poznámky oznámenia predsedajúcom máte v Kobu News a navrhujem, aby sme hneď začali hlasovať. A máme to šťastie, že hneď od začiatku je tu náš spravodajca, tak navrhujem, aby sme najprv hlasovali o bode 4 Nadeždy Nenský, makrofinančná pomoc Jordánskému Hašimovskému kráľovstvu. Takto sa zahrejeme. Na začiatku tohto dňa, ktorý bude celý venovaný hlasovaniu. Budeme aj zajtra hlasovať a ak je potrebné, oba dní budeme hlasovať, ak to teda bude potrebné. Takže Nadežda Nensky. Máte všetci vašu hlasovaciu kartičku? Nie? Est-ce que ça pose un problème technique? Je to nejaký technický problém? Socialisti majú svoj hlasovací zoznam k správe Niensky? No dobré. Všetci ste pripravení? Všetci máte hlasovaciu kartičku okrem pani de Martiny. Budeme brať do úvahy. Dobre. No tak, každý druhý krát sa to tak stáva. Začneme číslom 16 pána Hartonga, spravodajca je proti. 1. Qui est contre? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Dvojka spravodajcu. To je za? Proti. Zdržali sa. Dvaja sú proti. Dvakrát viacej, než som videl. Dobre, prijaté trojka sa stiahla. Úvodné ustanovenia. Je tam séria pozmeňovacích návrhov pána Hartonga. Môžeme blokov 5 prvých od štvorky po 8. Blokovo môžeme, kto je za? Proti? Zamietnuté číslo 9 pána Hartonga. Ide o, o zrušenie úvodného ustanovenia. Spravodajca je proti, kto je za? Proti? Zamietnuté. Číslo 10 pána Hartonga. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Jednotka spravodajcu. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Jedenáct, 12, 13 môžeme urobiť spolu? Nie. Takže číslo 11 kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 12 pána Hartonga. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Číslo 13. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 14, 15 spolu môžeme? Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa zamietnuté. Finálne elektronické hlasovanie. Takto overíme aj počet prítomných. A ubezpečíme sa, že niektoré politické skupiny nie sú zastúpené vo väčšom počte, než je potrebné. Aha, aha. Ale sme tu zlížiaci. Uzatváram hlasovanie. 34 prítomných. Pán Gajer je za, aj vy. Takže 33 za, 1 proti, nik, dva, d, nikto sa nezdržal. Požiadam sekretariát, aby overil, či nemáme problémy so zastúpením v politických skupinách. Normálne by to malo byť v poriadku. Niektorí môžu byť menej, napríklad EPP bolo zastúpené len svojim tieňovým a takže má len jeden fantom, jeden duch, ktorý má zastúpiť takéto, takúto veľkú politickú skupinu, tak to nie je veľa, ale už teraz sa rady zaplnili. Druhé hlasovanie. Malé bankové transfery. Giovanni je, Giovanni je tu, tak má slovo. Máme hlasovať o transfere 23. Je to rybolovný protokol s Gabunom. Finančné prostriedky, pokiaľ ide o záväzky a platby na rok 2013 je to 1 350 tisíc eur. Ja nemám nič proti. Je možné schváliť tento transfer a navrhujem, aby ste hlasovali za tento bankový transfer. Ďakujem, Giovanni. Kto je za tento transfer číslo 23? Proti? Pán Hartong, zdržali sa? Tak je to prijaté. Nemáme žiadne ďalšie transfery. Ani pre ostatné inštitúcie. Takže dám slovo pani Monike Holmajer, aby hovorila o politike nehnuteľnosti. Liebe Kolleginnen und Kollegen, nur ganz kurz, es steht, Kolegovia, len veľmi stručne, budova EBA, naposledy sme hovorili o tých nezrovnalostiach, ktoré v tejto súvislosti E, dal na známosť e, kolega Principiata a ja som na nich upozornila preto, e, keďže je tu katalóg zhruba 40 otázok v súvislosti s touto budovou EBA, žiadame o predĺženie platnosti aktuálneho rozpočtového nariadenia, aby sme pri ďalšom rozpočtovom výbore potom mohli so svojím stanoviskom odporučiť túto vec. Euh, Dobre, to je oficiálne oznámenie a budeme sa k tomu vyjadrovať, keď si preštudujeme dokumentáciu. A teraz ideme hlasovať o návrhu rozpočtu 2014. Boli ste informovaní o poriadku, ako budeme hlasovať jednotlivé kategórie, ako sa koordinátori dohodli. Idem to opakovať, aby nám to bolo jasné a aby aj verejnosť, ktorá je v sále, ale aj vo svete cez web streaming, aby vedeli presne, ako budeme hlasovať počas týchto dvoch dní. Začneme rozpočtami ostatných oddielov. A tam je spravodajkňa Monika Holmajer, potom, teda, potom horizontálne problémy, linie administratívnej podpory, decentralizované agentúry a pilotné projekty a prípravné akcie. Potom rozpočet komisie dám podľa tradície slovo generálnemu riaditeľovi pre rozpočet, ktorý je tu medzi nami, ja ho zdravím, ktorý nás bude informovať o názoroch komisie k našim pozmeňovacím návrhom a potom pôjdeme na kategóriu, teda okruh 5, B. Teda pôjdeme najprv s tými najmenej problematickými a skončíme s tými, ktoré sú najviac problematické. Začneme 5, potom B, potom okruh 3. Jedine, že by boli nejaké malé zmeny z technického hľadiska ale to vyriešime do obeda. Potom dvojka, štvorka, okruh 1a. Potom budeme hlasovať o platbách. V princípe by to malo byť zajtra. A to oddelenie. Potom budeme hlasovať o tzv. pozmeňovacích návrhoch mimo viacročného finančného rámca. Ide o mobilizáciu nástroja pre flexibilitu a pozmeňovacie návrhy e, týkajúce sa príjmov. Takže takéto je dnešné menu. Začneme On, me dit qu'il y a trop de PPE et que je Hovoria mi, že je príliš veľa EPP, takže aby som ja nehlasoval. Dobre, tak ja nebudem hlasovať. Odobrali mi hlas jednoducho. No, nie je to síce pekné, predsa predseda by mal byť na vrchu, no ale dobre, politika je taká. Rozpočet Monika. Monika chce robiť vyhlásenie. Ich Nechcem sa vyjadrovať k obsahu. Myslím, že už sme diskutovali dostatočne intenzívne ale chcela by som požiadať v dvoch bodoch, eh, aby kolegovia zobrali na vedomie. Jednak máme džentlmenskú dohodu medzi Európskym parlamentom a radou. Znamená to, že zo strany Európskeho parlamentu eh, v eh, oddieli 2 nebudeme nič meniť a naďalej budeme dodržiavať gentlemanskú dohodu a preto by som navrhovala, aby sme všetky pozmiace návrhy k oddielu 2 odhlasovali en blok v súvislosti s touto gentlemanskou dohodou a tým by sme potvrdili túto dohodu. Ďalej po druhé, ešte by som chcela upozorniť, že máme technickú zmenu pri poznámkach počiarov, čo sa týka um, miest vo veci um, výbor regionov a ekosoku. A ide konkrétne o návrh Georgia Lyona z Dohodli sme sa na ňom všetci. Tie zmeny e, sme rozoslali včera e-mailom všetkým, len na to ešte upozorňujem, aby nedošlo k nejakému omilu. Ak ste si náhodou neprečítali ten e-mail, ktorý sme včera e, zaslali, len som na to chcela teda ešte na tomto mieste upozorniť. Merci de Ďakujem e, za upresnenia. Za praktického hľadiska Navrhujem, aby ste najprv vzali ten veľký zošit. S, ním budem predovšet, s nimi budeme predovšetkým pracovať, pokiaľ ide o rozpočet komisie. Začneme tým veľkým zošitom a otvorte si ho na strane 16-17 v anglickej verzii. Neviem, či je aj iná. V anglickej je to 16-17 administratívne výdavky inštitúcií S2. Je to vlastne rada, operatívny rozpočet rady. Ça. Ce gros cahier, page. Takýto veľký zošit. Monsieur. Voilà. Bon, euh, les assistants. Asistenti, poprosím, aby ste boli ticho. Ja budem hlasovať, teda ja budem riadiť hlasovania. Sme na strane 16-17 a budeme sa venovať prvému bodu, tak ako to naznačila Monika Holmajer, operatívny rozpočet rady. Ako správne povedala Monika Holmajer, je tu určitá tradícia, podľa ktorej Rada a parlament každý rok sa snažia nepredkladať pozmeňovacie e, návrhy inštitučného charakteru. Sme toho názoru, že sme nezávislí jedni od druhých vnútorné stanovisko rady sa netýka parlamentu a to, čo si myslí interne parlament, tak to nevplýva na stanovisko rady. A teda doteraz, samozrejme nie je to zapísané v zmluvách ani vo finančnom nariadení, ani vo vnútornom rokovacom poriadku parlamentu. Je to jednoducho zvyk a my sme si zakázali hlasovať pozmeňovacie návrhy k rozpočtu rady. Ale samozrejme, europoslanci môžu predložiť pozmeňovacie návrhy. Dvaja členovia to urobili a teda budeme o nich hlasovať, o týchto návrhoch. Je to na strane 16-17 tohto dokumentu, tzv. dokument číslo 4, iné oddiely. Nie je to oddiel 3, ale iné oddiely. Strana 16, 17, veľmi jednoducho máte tam pozmeňovacie návrhy pána Hans Petra Martina, ktorý nie je v sále. Je tam 7 jeho pozmeňovacích návrhov. Hlasujme o nich blokovo a potom je tam ďalší náš kolega Hauser, ktorý predložil ďalšie pozmeňovacie návrhy. Právnicky sú priateľné tieto e, pozmeňovacie návrhy, ale politicky e, sú proti tej našej džentlmenskej dohode a preto je spravodajca proti. A dodávam, ja ako predseda výboru pre rozpočet odporúčam, aby sme hlasovali proti. Ja nemôžem hlasovať, lebo som nadbytočný v mojej politickej skupine, ale aspoň odporúčam blokovo e, pozmeňovacie návrhy Hans-Peter Martin. Kto je za? Proti? Držali sa? Takže sú zamietnuté. 42,75, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Takže toto je vyriešené. Kratší dokument, tento. Budget 2014, other section. Rozpočet 2014, iné oddiely. A tam sú všetky blokové hlasovania kompromisové. je tam aj zoznam pozmeňovacích návrhov, ktoré nie sú v blokových hlasovaniach. A o nich budeme hlasovať oddelenie. Všetci máte tento dokument? Začneme prvým hlasovaním blok 1, kompromis 1, kto je za. Ďakujem. Proti? Alda. Zdržali sa? Dvaja. Potom stiahnuté pozmeňovacie návrhy na základe zmierovania ktoré prebehlo s predsedníctvom parlamentu. Máte tam zoznam pozmeňovacích návrhov. 29, 84, 29 až 73, 76 a ďalšie. Tieto sú stiahnuté. Nebudeme o nich hlasovať. a nemôžu byť znovu predkladané na plene. To je pravidlo v rozpočtovej oblasti. Potom máme tri témy, kde sú technické úpravy. Monika to práve vysvetlila. Dostali ste to, nemusíme o tom hlasovať, automaticky sú prijaté tieto úpravy následne. Je tam séria pozmeňovacích návrhov, ktoré vypadávajú, pretože boli pokryté blokom 1. V princípe by to mali byť tie, čo sú na konci prvej a druhej strany až do stredu nasledujúcej strany, až do bloku 2, ale Alda má nejakú poznámku. Ehm, eh, v súvislosti s položkou tisíc, teda položka tisíc, to je daň alebo poplatok zo Solidarity. To bolo jeden z pozmeňujúcich návrhov, ktorý bol spomenutý, že je nepriateľný, nepripustný Myslím, že by sa o to malo hlasovať samostatne a nemyslím si, že by sa to eh, malo považovať nepripustne len preto, že blok 1 nebol prijatý. Takže my to vidíme tak, že tento pozmeňujúci návrh by mal byť eh, prípustný a malo by sa o ňom hlasovať samostatne. A poslanci hlasovali za zmrazenie platov, takže je to len logické, že by sme mali hlasovať o e, tomto poplatku alebo daní z solidarity, takže to je z platov e, personálu parlamentu, takže nevidím, prečo z ako právneho dôvodu by sme nemali o tomto hlasovať. Très bien. Alors, No dobre, áno. Tento pozmeňovací návrh je identický s iným. E, tie boli predložené inými politickými skupinami, ale je tu problém s jeho priateľnosťou. Čo chcete povedať vy, pani Holmajer? Čo chcete povedať? Nie, chcel som, chcela som len povedať, že E, to e, nie je moja úloha posúdiť, či je to právne prípustné alebo nepripustné. E, no, viem, že z právnych služieb je také posúdenie, že e, tento návrh e, vypadne, pretože e, v mierovacom výbore sme toto dohodli, čiže nevypadáva to z právnych dôvodov, ale z obsahových dôvodov, pretože to je celé pokryté v zmierovacom konaní a čo týka tej právnej otázky, to má právna služba vyriešiť. Alors, très bien. Alors... No dobre, tak ja navrhujem, aby sme sa hneď obratili na našu právnu službu. Je tu zastúpená a ja jej kladiem nasledujúcu otázku. Pozmeňovacie návrhy, ktoré vo vašej tabulke sú na nasledujúcej strane pred blokom 3, teda na konci bloku 2 a pred blokom 3, a ktoré sa týkajú riadkov 1000, 1600 a 300. Ide o daň Solidarity, tých 7 General Expenditure Allowance a výdavky pre misie personálu a na cesty medzi tromi sídlami parlamentu. A moja otázka na právne služby pre každý z týchto pozmeňovacích návrhov. Či sú právne priateľné, akceptovateľné alebo nie. A ja budem vychádzať z toho, čo mi povedia právne služby. Ak mi povedia, že áno, tak budeme o nich hlasovať. Ak nie, tak nebudeme o nich hlasovať. Právna služba má slovo. Monsieur le Président, merci. Je... Ďakujem. Tieto návrhy vy ako predseda máte zodpovednosť eh, podľa článku 157 rokovacieho poriadku rozhodnúť o priateľnosti, hlavne o odseku 3, v odseku 3 sa hovorí. Vo všeobecnosti máte kompetencie rozhodnúť, že pre, a teda, že by mal predseda parlamentu alebo predseda komisie kontrolovať priateľnosť a predseda parlamentu alebo predseda e, rozpočtového výboru majú manevrovací priestor na vyhodnotenie a tento priestor musí byť potvrdený v prípade, keď ide o pozmeňovacie návrhy, ktoré e, sú problematické a porušujú jasne zmluvy alebo niečo iné texty. Takže 784 a ďalší, ktoré sú to vydavky na platy mm, zamestnancov. Tieto pozmeňovacie návrhy sú e, podľa nás problematické kvôli priateľnosti, pretože článok 341 zmluvy o fungovaní EÚ jasne hovorí, pôjdem po anglicky. Že uh, sídlo inštitúcií únie sa má určiť e, spoločnou dohodou vlád členských štátov, takže to je výlučná pôsobnosť členských štátov a nie inštitúcií. A toto ustanovenie e, sa uplatnilo aj nedávno súdnym dvorom v ich rozhodnutí z 13. decembra 2012, v ktorom súd hovorí, že aj keď e, sú e, tam nevýhody a náklady e, jasné kvôli viacerým sídlám parlamentu. Nie je to vecou parlamentu alebo súdu napraviť túto situáciu, ale je to skôr vecou členských štátov, aby to robili ak je to vhodné, pri výkone svojich pôsobností, aby určili sídlo inštitúcií. Takže ja myslím, že z tohoto dôvodu je tu zjavne dôvod e, nezlučiteľnosti so zmluvou a preto odporúčam, aby sme považovali tieto dve pozmeňujúce návrhy za nepripustné. Teraz e, prejdem k ďalšiemu pozmeňujúcemu návrhu, ktorý ste spomenuli. To je pozmeňujúci návrh 4853, ktorý sa týka platov poslancov a um, predpoklad e, poplatku alebo dane zo solidarity vo výške 7 tento pozňujúci návrh e, je v nesúlade s štatutom poslancov a e, nie je možné rozpočtovým konaním e, meniť štatút poslancov, takže my tiež odporúčame, aby tento pozňujúci návrh 4853 bol nepripustný ten istý záver nemám e, k pozňujúcemu návrhu 4855, ktorý sa týka e, všeobecných e, prídavkov za výdavky, všeobecných dávok za výdavky, pretože tu nejde o štatút poslancov, ale je to upravené v vykonovacích predpisoch e, k štatútu článok 6 a e, tieto e, naplňa predsedníctvo, takže tu na nevidím problém s prípustnosťou k 4855. Bolo to veľmi jasné, ďakujem. Goran Ferm požiadalo slovo. Well, chair, uh, regarding the amendments... Pán predseda, pokiaľ ide o, o návrhy 7 821 a ten druhý spomenutý, e, ja to vnímam inak, pretože sa netýkajú zmeny zmluvy. Samotná zmluva zmluvy e, nie je podmienkou tejto rezervy. Ide tu o vypracovanie plánu možností zmeny aktuálnej situácie a to si myslím, že je úplne niečo iné ale nebudem z toho robiť e, žiadny veľký problém, ak považujete za platné toto stanovisko právnej služby, tak to akceptujem, ale mám na to svoj vlastný názor on fera comme dans les décisions de la Cour No dobre, u, urobíme to ako v prípade súdneho dvora a rozsudko, rozsudkoch budeme spomínať aj menšinové názory. George. Uh, Len aby to bolo uh, v zázname, pozícia ALDE je rovnaká, ako to práve predniesol aj Goran. My si myslíme, že sa to dá vyložiť aj inak. E, týka sa to vypracovania plánu, nie samotnej zmeny zmluvy, preto nás sklamalo toto stanovisko právnej služby ale nebudeme z toho robiť e, e, žiadny veľký problém, ako už povedal Goran, len sme sa chceli vyjadriť, že nesúhlasíme s týmto stanoviskom e, právnej služby. Ja teraz nemôžem robiť takýto návrh, ale pripomínam vám aj uznesenie. A v ňom môžeme povedať veci, ktoré nie sú vždy e, v úplnej harmonii e, znenia zmluvy alebo interpretácie, ale pokiaľ ide o pozmeňovacie návrhy, tu musím byť veľmi prísny, vychádzajúc z interpretácie právnych služieb. A bez toho, čo, keď som nevedel, čo povie pán Ricardo Pasos e, vedel som, že určite budem podporovať jeho rozhodnutie a tieto tri skupiny alebo tie tri témy, dva pozmeňovacie návrhy nie sú priateľné a jeden áno. Takže ideme na začiatok bloku 2. To, čo voláme blok 2, to je zoznam pozmeňovacích návrhov, ktoré nie sú pokryté ani pozitívne, ani negatívne blokom 1. Ani ne, nevychádzajú z výsledkov e, uzmierovania, ale právne žiadajú, aby boli hlasované. Náš spravodajca je proti všetkým týmto pozmeňovacím návrhom a navrhuje blokové hlasovanie, aby sme ich všetky zamietli. Okrem okrem tých dvoch pozmeňovacích návrhov, ktoré sú priateľné, ako nám to práve pán Pasos povedal. Je niekto proti blokovému hlasovaniu, okrem tých dvoch, eh, ktoré sme spomenuli? No, alors, Pour simplifier. Aby som to zjednodušil, začneme o tých eh, pozmeňovacích návrhoch hlasovať, o ktorých sme práve hovorili, teda číslo 4855, eh, ktorý je identické z 1040 General Expenditure Allowance. Spravodajca je proti. Ale právne sú identické pozmeňovacie návrhy a sú priateľné. Kto je za? Proti? Väčšina zdržali sa. Jeden sa zdržal, pani De Martini, tak sú zamietnuté. Tie ostatné môžeme urobiť blokovo? Nikto nie je proti. Je tam nejaký špecifický pozmeňovací návrh ALDA? Chcete hlasovať mimo oddelenie? Hm. Le disse uh, emenda 1041. prosím, tento návrh. Euh, pardon, prepáčte. Ide o položku 3, 2, 4, 6. C'est l'amendement, c'est la ligne 30. Takže 32, 46 riadok, pozmeňovací návrh

ale nemám tu čísla v tej tabulke. To sú len komentáre? Ide tu o opätovné nastolenie návrhu rozpočtu. No, no, OK, bon. Donc, ce sont deux amendements. Dobre, dva pozmeňovacie návrhy. 1041 v riadku 3246 a 1037 eh, v riadku 402, ktoré majú obnoviť ten eh, návrh rozpočtu, hoci tam nie sú eh, cifry čísla v tabulke. Spravodajca je proti. Kto je za? Alda a pán Hartong. Kto je proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ostatné blokovo. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté blokovo. Môžeme ísť na blok číslo 3. Budeme hlasovať blokovo ale inštitúcia por inštitúcii. A myslím, e, že e, účtovný dvor, Ivajlo Kalfin chcú robiť vyhlásenie. Uh, K účtovnému dvoru je niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré navrhujú založiť e, rezervu na platy v súvislosti s konaním vypočutia v rozpočtovom výbore a v zásade nie sme spokojní s tým, že rada menovala um, člena účelného uh, dvoru napriek hlasovaniu v rozpočtovom výbore. Myslím, že keď sa uh, zhodneme na tom princípe, že parlament sa k tomu má vyjadriť, myslím si, že táto rezerva v prvom rade môže mať isté právne problémy na základe toho istého, ako teraz právne e, služby teraz povedali, že sa dotýka platov súdu a po druhé my e, sme začali e, konanie, aby sme vyžadali vysvetlenie od rady. Takže naša skupina sa zdrží hlasovania o týchto návrhoch s podporou toho princípu, že vypočutie parlamentu musí mať e, význam ale v zásade toto asi nie je spôsob, ako o to žiadať. Ďakujem, Ivajlo, chápem vás. Monika chce odpovedať. Ich Ivajlo... Ja som chcela Ivajlovi povedať len toľko, že v tomto bloku sa nebude o tom hlasovať. Toto hlasovanie príde až neskôr ako vlastný návrh. Je to potom na strane 6 pod vlastnými pozmeňujúcimi návrhmi, o ktorých sa bude hlasovať v oddeli 5 Dvora auditorov na strane 6, ako som už povedala. Tamto spadá, tu sú spomenuté tieto e, návrhy potom osobitne, ale nie sú súčasťou toho bloku, o ktorom by sa malo hlasovať teraz. E, sú tam uvedené extra. Oui, Ivailo. I mean, I mentioned the ja som spomenul, že moja pripomienka sa týka rezervy, ktorá sa stiahuje na platy a to je naozaj v tom druhom bloku. Bon, alors, euh... No dobre. Ideme blokovo hlasovať účtovný dvor v rámci bloku 3 a potom k tej rezerve sa vrátime za chvíľu. To je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Ekosok, kto je za? On, pourrait voter tout ça en bloc. On n'aurait pas besoin de. Non, je, je vote. Je vote institution par. Hlasujem inštitúciu por inštitúciu. Ešte nie som pri uh, súdnom dvore. Bon, alors, euh, le, le, le bloc. Bah alors tout le bloc euh, ensemble alors si oui d'accord OK excusez-moi Dobre tak celý blok ja som si myslel, že je to inštitúcia po inštitúcii, ale toto sú horizontálne rozpočtové riadky eh, tohto, eh, tohto oddielu, takže to máme blokovo ako celé. Dobre, takže celý blok 3, kto je za? proti, Maja, zdržali sa, nikto, takže je to prijaté. To znamená, vypadávajú pozmeňovacie návrhy. Nebudem ich všetky čítať, ale v zozname ich máte napísané pod tabulkou bloku 3. Tie posledné riadky. Všetky teda vypadávajú. Ideme na blok 4 to je súdny dvor. Blokovo budeme o nich hlasovať, kto je za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. 29.18 vypadáva. Musíme teraz hlasovať o súdnom dvore jeden pozmeňovací návrh a to je návrh 2026. Spravodajca je proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Účtovný dvor. V riadku tisíc pozmeňovacie návrhy, e, teda rezerva spravodajca je za. Kto je za? Proti? Zdržali sa socialisti. Dobre. Je to prijaté. Riadok 1200. Tiež je to rezerva. Rovnaký postup, kto je za? proti, zdržali sa, teda prijaté. 20-26 riadok, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ekosok, jeden pozmeňovací návrh, tiež rezerva, Spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalšie vypadáva a je tam technická úprava. O tom nebudeme hlasovať. Ekosok je zoznam pozmeňovacích návrhov, ktoré nie sú pokryté návrhom spravodajcu a o nich budeme hlasovať blokovo. Súhlasíte? Je to ten blok 6. Dobre, to je za. Proti. Takmer všetci zdržali sa zamietnuté. blok 7, výbor regionov. Pozmeňovací návrh 641, spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? 1. Je to prijatý 29, 39. Rezerva. Spravodajca je za, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Zoznam pozmeňovacích návrhov, ktoré vypadávajú okrem 47, 77 v riadku 00, ten sa stiahuje. A teda nemôžeme ho eh, robiť na plene ostatné, áno technická úprava, poznámka pod čiarov a tak ďalej. O tom nebudeme hlasovať v tom dodatku. Blok 8. Zoznam pozmeňovacích návrhov, ktoré nie sú pokryté a spravodajca je proti. Aj tu budeme blokovo hlasovať. Kto je za? Dva, jak to proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Blok 9. ESVČ, Európska služba pre vonkajšiu činnosť. Môžeme blokovo odhlasovať? Nikto nie je proti. Dobre, kto je za? Za blok 9. Proti. Maja, Zdržali sa? Nikto. Prijaté. Alda. Dobre, ESVČ. Je to prijaté a ALDE sa zdržalo. Máte zoznam návrhov, ktoré vypadávajú, keďže tie, tento blok bol prijatý. Blok 10. Pozmeňovacie návrhy nepokryté blokom. Ideme o nich hlasovať blokovo. Spravodajca je proti, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 697 a 699. Dobre, tie sú stiahnuté dobre. Ďakujem. A teraz máme odhlasovaný Monikin rozpočet. Gratulujeme jej. spravodajcovi a samozrejme asistenti a tak ďalej. Chcem sa srdečne poďakovať všetkým, ktorí tu pomáhali. Je vérifie la manière dont... Dve minútky mi dajte času, aby som overil, ako budeme eh, hlasovať o rozpočte komisie a ešte pred hlasovaním potom dám slovo generálnemu riaditeľovi, ale na dve minútky, len ostante v stále, len dve minútky e, si upresním organizáciu hlasovania. faut faire l'après-midi parce qu'elle va devenir. Bien. Alors, nous reprenons nos travaux. Budeme pokračovať. Poprosím o ticho. Budeme hlasovať o pozmeňovacích návrhoch. Ticho, poprosím Európskej komisie, tak nech sa páči, pán generálny riaditeľ, sa môžete k ním vyjadriť. Merci, merci, Ďakujem, že ste udelili slovo Európskej komisii, ako je zvykom urobiť niekoľko úvah k tej práci Európskeho parlamentu a k práci spravodajcu. Ako prvé na úvod vyjadriť uspokojenie Európskej komisie, že mnohé pozmeňovacie návrhy predložené výbormi alebo politickými skupinami vo veľkej časti dávajú uh, viazané prostriedky a platby návrhu rozpočtu, keď, ktoré ale rada uh, pri svojom čítaní poškrtala. Komisia sa teší hlavne tomu, že pozmeňovacie návrhy ukazujú, že existuje spoločná vízia medzi komisiou a Európskym parlamentom. Pokiaľ ide o platby, potrebné na pokrytie povinností a záväzkov, ktoré, ako vieme, v širokej väčšine v tomto období e, finančného rámca vychádzajú z rozpočtových rozhodnutí z minulosti. Návrh škrtov, tak ako to urobila rada, bola to viac ako miliarda eur, to nie je udržateľné. Nadvarným spôsobom by to e, spôsobilo zníženie rozpočtu. Vieme, že máme veľmi obmedzený rámec a obmedzilo by to politiky, ktoré sú v centre horizontu alebo stratégie 2020, zamestnanosť, ekonomický rast a tak ďalej. Myslím predovšetkým na program vo výdavkovej kapitole 1a, kde je kohezná politika a 1b. Tieto výdavky sú viac ako kedykoľvek predtým potrebné, aby sme podporili e, veľmi malý ekonomický rast v tomto období hospodárskej krízy. V piatok 26. septembra bolo stretnutie zvolané z iniciatívy parlamentu, pokiaľ ide o platby. A tá schôdza jasne poukázala na to, že odhady Európskej komisie, e, pokiaľ ide o platby, boli veľmi opatrné. A tiež to upozornilo na to, že potreby na rok 2014 vychádzali z hypotézy, že tie potreby na rok 2013 budú plne pokryté rozpočtom 2013. A to je aj dôvod, prečo využívam túto príležitosť a pripomínam, že Európska komisia a aj EP sú toho názoru a tá druhá zložka 3,9 miliard ktorá je v druhom opravnom rozpočte číslo 9, tak táto suma je nevyhnutná. Viaceré pozmeňovacie návrhy vychádzajú e, z tých orientácií a osmrní komisie, tak ako sme ich hovorili, pokiaľ ide o programy ekonomický rast a zamestnanosť, iniciatíva zamestnanosť mladých a Horizont 2020, Erasmus Plus a ďalšie. Európska komisia vo svojom opravnom liste číslo 1 2014 začlenila e, prvky, e, tak ako boli dohodnuté, dohodnuté v rámci VFR na konci júna. Toto posilnenie kľúčových politík na rok 2014 sú výsledkom rozhodného postupu Európskeho parlamentu a to vytvorilo alebo zakotvilo možnosť investovať v takých oblastiach ako je zamestnanosť, investícia, a hlavne zamestnanosť mladých. Rozpočet únie je nástrojom solidarity a návrh posilnenie fondu pre tých najzraniteľnejších e, ide ruka v ruka s tým, čo sa navrhlo v rámci VFR. A tu by som dodal, že akékoľvek posilnenie a navýšenie by sa malo robiť na základe tejto dohody a musí sa kompenzovať vo vnútri finančných objemov koheznej politiky a to rovnaký, rovnakými úpravami. Tiež by som poďakoval pani Jensen a špecializovaným gestorským výborom, že v návrhu rozpočtu rozpočtu um, navýšili alebo upravili rozpočtové riadky pre administratívu, uh, ktoré boli potrebné, aby tieto administratívne uh, výdavky a finančné prostriedky aby boli znovu uvedené do pôvodnej výšky. Európska komisia tradične a hlavne tento rok uh, bola veľmi zdržanlivá pri návrhu rozpočtu aj pri škrtoch, tak ako to navrhovala rada a tieto škrty by ohrozili e, operatívnosť komisie pri realizácii programov a v opravnom liste, ktorý príde 15. oktobra číslo 2 2014, návrh pre ľudské zdroje a finančné zdroje výkonných agentúr pre riadenie programov 2014-2020. Táto zmena bude z rozpočtového hľadiska neutrálna, nebude tam žiadne totálne navýšenie administratívnych výdavkov. Tomuto bodu sme pripisovali najväčšiu pozornosť. Pokiaľ ide o pilotné projekty a prípravné akcie, komisia sa snažila vyhodnotiť možnosti realizácie provizorného zoznamu do leta Analýza bere do úvahy aj nový právny základ, e, kde sú aj akcie z posledných rokov v rámci pilotných projektov a prípravných akcií. To by malo umožniť komisii zabezpečiť účinnú realizáciu pilotných projektov a prípravných akcií, ktoré sa odhlasujú. Ešte pred hlasovaním by som vás rád upozornil na tri body. Poprvé, Niektoré pozmeňovacie návrhy navrhujú transfer penzí e, e, parlamentu do oddielu komisie, ale právne a rozpočtové podmienky nie sú na takýto transfer pripravené a je potrebné e, zanalizovať všetky dôsledky takéhoto transferu. Po druhé, niektoré návrhy chcú vytvoriť nové rozpočtové riadky, alebo citlivo revidovať počet a štruktúru e, rozpočtových riadkov niektorých nových programov. Nomenklatúra, tak ako ju navrhuje komisia, sa snaží zadefinovať jasné ciele a jasné ukazovatele, aby sme mohli účinne zrealizovať tieto programy. A teraz v parlamente e, sa o tom veľa diskutuje. Pre komisiu je dôležité aby sme tieto hlavné ciele nestratili zo zretele a aby nedošlo k nekoherentnej nomenklatúre, ktorá by bola príliš zložitá. Treba uľahčiť riadenie a ísť smerom zjednodušenia. Tretí a posledný bod. Niektoré rozpočtové komentáre ktoré majú upresniť alebo zmeniť obsah právneho základu. Komisia vždy interpretuje pozmeňovacie návrhy a komentáre a ako vyjadrenie politickej vôle parlamentu a samozrejme berie ich do úvahy, ak je to možné, vo svojom riadení programov. Komisia ale musí rešpektovať právny základ programov a finančné nariadenie a nemôže teda realizovať osmernenia parlamentu, ktoré by neboli v súlade s týmito právnymi nástrojmi. Záverom pripomínam, že ako každý rok Európska komisia predloží svoj vykonávací list po čítaní Európskeho parlamentu aby e, zmierovací výbor mal všetky analýzy potrebné pre rokovania. Dúfam, pán predseda, že Európska komisia bude môcť brať do úvahy niektoré poznámky, ktoré sa urobia. Ďakujem. Merci, monsieur lecteur général. Euh, Ďakujem. Eider? Une remarque, si c'est possible. Euh, Mám len dva drobné pripomienky, pretože viem, že je veľa vecí na hlasovanie, budem stručná. E, najprv, než začneme hlasovať o rozpočte Európskej komisie, chcem sa poďakovať e, spravodajkyni. na, v tejto poslednej schôdzi výboru pred hlasovaním za prácu, ktorú vykonala. Je pravda, že sme dospeli k mnohým dohodám vo väčšine z kategórií. Je zjavné, že to nie je 100% uspokojivé asi pre žiadnu zo skupín, ale to sú výsledky dohod. V časti kompromisov sme však žiaľ nedospeli k žiadnej dohode v časti pladeb len v časti záväzkov. Ja by som eh, rada eh, využila tie pripojenky zo strany eh, výboru, aby som opäť naposledy vyzvala skupiny, aby sme sa pokusili dať na rokovací stôl s radou inú stratégiu v oblasti platie, pretože ako viete, socialistická skupina um, obhajuje, aby sme eh, viac eh, použili ten najväčší nástroj, ktorý má teraz, a to je tá contingency margin, aby sme sa pokúsili vyjednať s radou čiastočné riešenie problému platieb, hoci nie je úplné riešenie, a chcem využiť, eh, že na základe slov Európskej komisie je zjavné, že ten problém s platbami existuje súhlasíme s tým vo všetkých skupinách, ale je potrebné, aby sme to robili teraz pri týchto rokovniach, pretože budúci rok to už bude príliš neskoro a okrem toho to bude aj e, volebný rok a budú tam zmeny v parlamente aj v komisii, takže chcem využiť túto chvíľu, aby som vyzvala e, nás, aby sme sa snažili e, dospieť k dohode v oblasti platieb v súhľade s tým, ako to navrhla socialistická skupina. Tung. Ďakujem, Eider. Pán Hartong. Ďakujem, met mijn collega's hier nog steeds... Ďakujem, pán kolega, pán predseda. Aj ja e, zastupujem mojich voličov aj z Holandska. Aj e, e zaujme generálne riaditeľa viem, že e, musí byť oficiálne stanovisko e, e komisie, ktoré musí byť vyslovené, ale je zaujímavé, že tu existuje paralelný svet, že rada sľubuje um, úsporné opatrenia, to e, v prospech e, holandských voličov, ale komisia e, chce žiadať ešte ďalšie výdavky a to, ako volený politik je podľa mňa dosť prekvapujúce. Ďakujem. Pán spravodajca chce slovo, nech sa páči. Well, uh, I would first like to thank... Ja by som sa chcela najskôr poďakovať všetkým politickým skupinám, aj sekretariátu, všetkým, ktorí sa zapojili do tohoto veľkého úsilia hľadania kompromisu za ich naozaj veľmi konštruktívnu prácu. Od samého začiatku sme hovorili, že využijeme nový rámec, viacročný finančný rámec, ktorý sme si to ešte neodsúhlasili, ale tvárili sme sa, ako by už bol schválený a dodržiavali sme pravidlá hry, ktoré by platili, e, keď už bude schválený ten rámec, ak ho teraz schválime neskôr v tomto roku. Všeobecný pocit v parlamente bol taký, aby sa konalo veľmi zodpovedne. Uznávame, že mnoho členských štátov má veľké ekonomické ťažkosti a z dohodov, ktorá je pred nami, budeme mať rozpočet, ktorý bude predstavovať zhruba 6-percentné zníženie oproti tohto ročnému rozpočtu. Musím povedať, že nie mnoho členských štátov eh, sa môže pochváliť eh, takouto situáciou. Teda toto máme teraz pred sebou, aj berúc do úvahy to, eh, čo povedal generálny riaditeľ, že sme veľmi zodpovední e, v tom, ako vnímame tento rozpočet. Vzali sme do úvahy opravný list 1 od komisie. Je niekoľko oblastí, v ktorých, tak ako spomenul generálny tajomník, zohľadňujeme niektoré želania špecializovaných výborov aby sa rozpočtové položky usporiadali inak. E, oni si myslia, že to potrebujú na väčšiu mieru transparentnosti, aby mali väčšiu mieru dohľadu nad tým, čo sa deje v rozpočte. Myslím, že k tomuto sa budeme musieť vrátiť, ale rozhodne by sme mali napríklad akceptovať stanovisko výboru dave, Budeme akceptovať aj výbor pre kultúru, čo sa týka ich želania, niektorých postupov, prístupe k položkám. Generálny tajomník taktiež e, spomenul, e, že sú niektoré poznámky, ktoré sú v rozpore s právnym rámcom. Ja som sa snažila zistiť, ktoré to sú. A musím povedať, že ich nemôžeme vziať na vedomie, že nedá sa zmeniť právny základ iba poznámkami v rozpočte. Aj keď e, chápem tých, ktorí sú proti takýmto tvrdým bojom, musím povedať, že toto sa malo urobiť v prípade jednotlivých platieb a taktiež e, programov krížového plnenia v oblasti polnospodárstva. Takto sa to jednoducho vyrokovalo, je to uzavreté a musíme akceptovať takéto pravidla hry. Toľko teda poznámky odo mňa v tejto chvíli. Na margo toho, čo tu zaznelo. Pokiaľ ide o platby, socialisti veľmi správne upozornili, že je tu problém. Všetci vieme, že tu tento problém je. Prebehli stretnutie s litovským predsedníctvom, ktoré, myslím si, reagoval veľmi pozitívne na naše obavy a upozornenia a boli súčasťou eh, pracovnej schôdze k tejto situácii v oblasti platieb. Komisia nám vysvetlila, že ak dostane tento opravný rozpočet 8, faktúry za tento rok budú vyplatené a za budúci rok to sa komisia vyjadrila, že bude potrebovať eh, o tú miliardu naviac eh, v porovnaní s tým, čo navrhla rada. Toto všetko sa zohľadnilo v tom, čo máme pred sebou v návrhu parlamentu. Socialisti sa chceli ísť ešte vyššie, chceli využiť tú núdzovú rezervu. Nezískalo si to však eh, medzi skupinami väčšinu. Ja chápem ich obavy, obavy skupiny socialistov, my ich chápeme, súhlasíme s nimi, ale ide tu o to, ako to celé vyriešiť. Ostatné skupiny zaujali také stanovisko, že zodpovednosť za výkon rozpočtu má výkonný orgán a síce komisia a rada. Oni musia poznať potreby a musia to vypracovať v s týmito potrebami. Rada musí splniť e, to, e, k čomu už sa zaviazala, musí uvoľniť peniaze, ktoré e, stanovuje zmluva. Ak komisia nám hovorí, že ich návrh rozpočtu stačí, tak eh, z tohto môžeme zatiaľ vychádzať, ale je to rozhodne niečo, k čomu sa budeme musieť vrátiť. Všetci chápeme, že je potrebné veľmi dobre vykonávať rozpočet Európskej únie, je nepriateľné, aby komisia nebola schopná zaplatiť faktúry, ktoré musí zaplatiť. Nebudeme teraz e, e, zachádzať do americkej situácie, do amerického extrému. My v Európe to robíme jednoducho inak. Toľko teda poznámky. Vytvorili sme niekoľko blokov, budeme hlasovať v súlade s hlasovacím zoznamom. So Myslím, že by bolo lepšie postupne s každým blokom vysvetliť, aká je situácia. Pretože inak, ak by som teraz mala všetko spomínať, tak by som hovorila príliš dlho. Pán Rike, veľmi stručne. Chcem poďakovať spravodajkyni za jej vynikajúcu spoluprácu Výsledok je samozrejme ako vždy kompromis a nie všetci samozrejme tam nájdu všetko to, čo chceli, ale myslíme si, že tento návrh je veľmi vyrovnaný a je dosť široko väčšinový. Tam ten problém pladieb, tak ako to Alda trochu s veľkou beznádejou nastolila a spravodajkyňa veľmi správne povedala, my si myslíme, že ak sú tam problémy s vykonávaním rozpočtu, to nie je naša úloha aby sme pokrývali alebo sme príjmali opatrenia, ale je dôležité, aby celý parlament, aj tento výbor, si boli vedomi tohto problému a aby to vyjadrili jasne. Ja si myslím, že to urobíme aj na zmierovaní. To som chcel urobiť za EPP, hoci sme nenašli všetky tie naše maličké návrhy či písmenka, ale v konečnom dôsledku sme spokojní s finálnym kompromisom. Výborne. Ďakujem za poznámky. Pán Alfonsi, zelený. Áno. Dve minútky. Nechcem nejako spomenovať celý proces hlasovania. Ocitáme sa tu teraz dosť rozporúplnej situácie, pretože doposiaľ viacročný finančný rámec eh, ešte nie je uzavretý a naša skupina sa domnieva, že je veľmi znepokojujúce, že rozhodnutia, ktoré sa očakávali, čo sa týka platovných prostriedkov a opravného rozpočtu, o sem ešte neprišli. Tieto očakávania sa ešte nenaplnili. Viacročný finančný rámec teda nie je ešte uzavretý a toto treba brať na vedomie. Rada ho blokuje. Ja si teda naozaj nemyslím, že by sme si my sami zväzovali nejako ruky týmto viacročným ťažším rámcom. Čo sa týka mobilizácie nástroja flexibility pre platby, my by sme boli radi, ak by to bolo úplné, ale myslíme si, že táto mobilizácia, ako navrhuje spravodajkynia, je pozitívna. To je všetko, čo som chcel povedať mene zelených. Alda? Ďakujem, pán predseda. Aj ja by som sa chcela krátkosti vyjadriť, ak dovolíte, v mene našej skupiny. My sa domnievame, že tento rozpočet zohľadňuje obmedzenie viacročného finančného rámca, o ktorom sa ešte vôbec nehlasovalo konečnou platnosťou. A to je podľa mňa dosť nezvyčajný postup. Keďže zohľadňuje obmedzenia, ktoré e, sú nám vnútené, je to rozpočet, ktorý je príliš malý a nedokáže sa vysporiadať s výzvami, ktoré majú európsky občania. A nepokrýva dostatočne potreby súvisiace s nezamostnanosťou, s hospodárským rastom, e, nereaguje dostatočne na problémy súdržnosti a solidarity Taktiež e, sa nevysporadúva dostatočne s výzvami, ktorým čelíme a neplní to, čo by rozpočet mal plniť. Mal by byť ambicioznejší a zameranejší úplne iným smerom. To je všetko, čo som sa povedať mene svojej skupiny. Ďakujem. Prešli sme všetky vysvetlenia hlasovania. Ešte pred hlasovaním predstaviteľov politických skupín aj individuálne členov. Môžeme hneď hlasovať. Potrebujeme dva dokumenty. Hlasovací zoznam, kde je zoznam tých šiestich okruhov a dodatky s tabulkami. A tieto dva dokumenty. A začneme najprv tými dodatkami. Annex Tables No, paradoxne začíname dodatkami, ale je to preto, aby sme sa venovali horizontálnym témam, teda administratívnym riadkom a agentúram. Takže tento dokument, s týmto budeme teraz pracovať. Všetci ho máte? Tout le monde a ça Všetci máte tento dokument? Máte aj hlasovaciu kartičku? Teda okrem pani Martiny ešte pán Gajer? Á, monsieur Gajer, là. No. Pán Gajer ju už má. Ideme na v tomto dokumente Annex Tables administratívne riadky až do strany 4. Stránky 2, 3, 4. Jednotné hlasovanie blokové, a to elektronicky. Otváram hlasovanie. 38 hlasovacích kartičiek je v systéme veľký úspech. No, no, oui. Alors, il y en a trois qui n'ont pas voté. Traja nehlasovali, lebo zabudli kartičky, alebo odišli na aperitívu, no neviem. Uzatváram hlasovanie. 34 za, traja proti Pán Gajruš má kartu, nikto sa nezdržal. Tieto pozmeňovacie návrhy k administratívnym riadkom sú prijaté. Agentúry. Ten istý dokument, otočíme stranu a tam máme dve hlasovania k agentúram. a potom ešte niekoľko pozmeňovacích návrhov najprv blokovo všetky riadky, pozmeňovacie návrhy, aby sme obnovili návrh rozpočtu elektronicky. Prvý blok Restore DB. 37 ľudí hlasovalo, 35 za, dvaja proti, nikto sa nezdržal rovnakým počtom hlasov schválené. Druhý blok. E, rozpočtové riadky nad rozpočtom od EBO, DB, tiež elektronicky. Bude to asi rovnaká väčšina, typujem. également adopté. Dobre, čiže je to prijaté. A teraz... Establishment plans, strana 9. Môžeme e, spolu s vyhnutím ruky, kto je za, proti, zdržali sa, Alda, prijaté. poznámky a rezervy. Druhá, ďalšia strana, ale tam musíme ísť od prípadu k prípadu. Prvý pozmeňovací návrh pána Kotyneho bol stiahnutý. Ďalej spravodajcu ku komentárom, kto je za, proti, držali sa, ale aj proti a pán Hartong. Zdržali sa prijaté. Rezerva EBA. Spravodajca je za, kto je za. Proti. Zdržali sa prijaté. Frontex. Jeden pozmeňovací návrh. Rezerva bude to buď 8 minút alebo 8 miliónov, Boh vie, hovorí pán predseda. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh pána Beldera. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. a návrh pána Bario. Kto je za? Socialisti sú za a Alda. Kto je proti? Väčšina zdržali sa. Dobre, zamietnuté. Dobre. Non, c'est fini. Dobre, tento dokument e, už sme s ním skončili. Môžete si ho síce odložiť, ale vezmeme si teraz náš dokument. Ďalší. To sú pilotné projekty. Povedali mi, že práve ste ho dostali. Bohužiaľ, tlmočníci ho nemajú. Takže je to táto tabulka, budeme o nej hlasovať blokovo. A je tam e, celý dokument, ktorý vysvetľuje obsah, ale hlasujeme o tejto tabulke. Jediné hlasovanie. Je to veľmi zložitá politická rovnováha, tieňoví spravodajcovia nad tým celú noc pracovali. Všetci to máte. Dobre, elektronicky hlasujeme. Pilotné projekty, otváram hlasovanie. Il y a 38 participants. 38 zúčastnených. Všetci môžu hlasovať. Jeden stále spí. Uzatváram hlasovanie. 36 plus 1, teda 37 za, 1 proti. Nikto sa nezdržal. Pilotné projekty sú blokovo odhlasované. Gratulujeme. A teraz môžeme ísť na dokument headings, teda okruhy. Vezmite si tento hlasovací oznám s okruhmi headings a začneme tak, ako som to vysvetlil. Začneme okruhom 5 strana 29. Takže dokument headings, strana 29. Tout le monde a compris, sauf monsieur... Dá sa, že všetci okrem pána Fernandeša to pochopili, no dobre. Dokonca aj on. No tak, môžeme ísť na to. <laughs> bon, allez, euh, nous prenons d'abord les amendements. Ideme najprv na horizontálne pozmeňovacie návrhy blokovo. Sú dva. Blokovo. To je za. Proti. Štyria. Zdržali sa. Prijaté. A teraz ideme oddelenie. Najprv teda blokovo podľa autorov. Pani Vertman. Ja by som, ja. Ja by som chcela navrhnúť, aspoň čo sa týka uh, mojich návrhov, oni môžeme hlasovať en blok. OK. Je vous remercie. Dobre, ďakujem. Môžeme blokovo návrhy pána Ehrenhausera až po až na koniec strany, celá strana 30 až po pani Vertman, teda po stranu 31 ešte prvé tri pozmeňovacie návrhy pána Ehrenhausera na strane 31. Blokovo tieto návrhy. Kto je za?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 že je tu jeden pozmeňovací návrh v celom tomto zozname pána Martina. Jeden, ktorý predložil pán Martin. Podľa našej metódy musíme o ňom hlasovať 46-66. Ja si v polovici strany 30, kto je za, proti zdržali sa, tá istá väčšina, ale nie rovnaký autor. Teraz návrhy pani Vertman. 4 až 50 máte 2, teda 4604 až 3650 a ďalšie 2. No, ešte sa k ním vrátime. Takže dva pozmeňovacie návrhy pani Vertman, kto je za? Proti? Zdržali sa? Takže 46.04 a 46.50 sú zamietnuté. A teraz 42-41 pána Erenauzera až po 41,90 blokovo môžeme? Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Dva návrhy DV blokovo, spravodajca je proti, kto je za. Alda proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalší je Rauser. Až po Štyridsaťdva nula nula. Potom sú tam, eh, je tam linka iná, pána Martina, dobre. Takže 42.00, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Teraz eh, Martin Rauzer 4673 4203, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Renauzer sám Poďme rýchlo, aby sme išli takto. Pre, tuto, pre tento okruh vezmeme všetkých Ehrenhauserov až do konca, až do konca peťky, len jeho, len tohto autora. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Tak všetky sú zamietnuté. Potom Martin Erenauzer 4670 4205, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Martin Erenauzer 46 75 4207, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Martin sám Navrhujem hlasovať všetky pozmeňovacie návrhy pána Martina až do konca tohto okruhu. Kto je za tieto návrhy? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre. Ah oui, pardon. OK. OK. Donc, il faut, euh, nous en arrivons. Ideme na stranu 33 a tam hore spoločný pozmaňovací návrh Martin Zuber Wertmann. Sú dva, môžeme o nich hlasovať blokovo. Spravodajca je proti, kto je za. Alda chce oddelenie. Dobre, tak prvý 4677 pána Martina. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre. Ďalší. 46,78 od pána Martina a ostatných. Kto je za? Proti? Držali sa? Dobre. Zamietnuté tiež. Jeden návrh pani Moniky Vertman, 46-47, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Renauzer Martin, to sme prešli. Ideme na ďalšiu na stranu. Návrh Gressle Teurer Mulder. Čísla sa nemenia, ale ide o komentáre. Spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté ku komentárom. Tri pozmeňovacie návrhy Helgi Trupel. je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? Dobre, prijaté. Návrh Zuber. Spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté rezerva, návrh Gresle, spravodajca je proti, kto je za, EPP. No, a radšej si to overíme elektronicky. Návrh Gresle 4314. Otváram hlasovanie. 38 hlasovacích kartičiek. Pani Martin je za. Uzatváram hlasovanie. 21 za, 16 proti, 1 sa zdržal, je to prijaté. Návrh pani Hauk. Spravodajca je za, kto je za, proti. Zdržali sa prijaté jednomyselne. Potom tu máte zoznam všetkých návrhov, ktoré sú pokryté alebo vypadávajú na základe tohto hlasovania hovoríme stále o okruhu 5. Teraz okruh 1B Lealda. Eh, eu peço desculpa de estar a voltar atrás, mas eu não entendi. Prepašte, že sa e, musím e, trošku vrátiť späť, ale nechápem celkom presne, ako e, sa toto zorganizovalo v hlasovaní. Mám teraz na mysli pozmeňovací návrh, pardon, položku 310101 a 310801 sú na strane 33 hore. Bol to pozmeňovací návrh Martina a pani Bertman ak som to správne pochopila, pozmeňací návrh Martina bol pod úrovňou návrhu rozpočtu a ostatné dva návrhy boli nad úrovňou návrhu rozpočtu. Ako teda prosím môžeme o nich hlasovať spoločne? Môžete mi to prosím vysvetliť? Áno, máte pravdu. O týchto sme mali hlasovať jeden po druhom, takže sa vrátime k strane 33. Návrh 4677 pána Martina na redukciu, na zníženie. Môžeme o ňom hlasovať ešte raz, alebo bol odmietnutý. Ale návrhy Zubera Vertman je, aby sa išlo nad na návrh rozpočtu. Sú to tie isté čísla? Ovraciam sa na sekretariat. Môžeme o nich e, blokovo hlasovať alebo nie. Parce que si je refais voter pour cette... Il faut pas se tromper une deuxième fois. Nemôžeme sa pomýliť druhýkrát. je rappelle. Donc, nous sommes... Takže Výdavky na tlmočenie pán Martin chcel znížiť o 5 miliónov. To sa ale zrušilo, teda je to zamietnuté. Pani Zuber, neviem, či to dobre hovorím, a ona chcela 5 miliónov navyše, teda plus a pani Vertman 1,22 milióna. Takže musíme oddelenie. Takže najprv pani Zuber návrh 4921 spravodajce proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pani Vertman, kto je za? Contre. Proti. Zdržali sa. Bien. Alors nous avons le même problème pour la suite. Rovnaký problém s nasledujúcim návrhom. Teraz výdavky na preklad. Hans Peter Martin minus 3 milióny, to je vyriešené. Pani Zuber 5 miliónov, takže pani Zuber, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté a pani Vertman je trošku skromnejšia, viacej 200 tisíc, kto je za, proti, zdržali sa. Dobre, nie sú e, ďalšie takéto prípady. Dobre, takže ideme na... Ďakujem Alde. Áno, išla som veľmi rýchlo, máš pravdu. A teraz ideme na okruh 1b, kohezná politika. Je to presne na strane 11. Alors, vous avez euh, un compromis. Máme pred sebou kompromis. ktorý e, obsahuje tri rôzne bloky a v tabuľke s prílohami e, je zloženie týchto blokov. Prvý podblok zodpoveda všetkým návrhom e, nad návrh rozpočtu. je za? Proti? 3. Hlasy proti? 4. Kto sa zdržal? Dobre, bolo to prijaté. To znamená, že všetky pozmeňovacie návrhy, ktoré sú nad návrh rozpočtu pre ostatné položky, to všetko je bezpredmetné. Ďalej druhý podblok, pozmeňovacie návrhy pod návrh rozpočtu, kto je za? Proti? Pán Afonzi, zdržali sa? Alda, pán Hartong. Prijaté. Teda všetky návrhy pre tieto položky taktiež sú bezpredmetné. E, ďalej, tretí podblok. Ide tu o novú nomenklatúru. Sú to poznámky, ktoré predneslo generálny rejiteľ kto je za? Proti? Jeden hlas proti. Zdržali sa? Prijaté. Musíme teraz hlasovať e, o delenie, pretože to bolo želanie o oddelené hlasovanie. E, najskôr prvý pozmeňujúci návrh Ferrera Zuber e, v rozpočtovej položke 040264. Spravodajca je proti, kto je za? Alda by mala byť za? Nie, aha, nie. Nikto nie je za. Ďalej má aj druhý pozmeňovací návrh, rovnaký autory. 48,93. Obhajíte ho, takže kto je za, pán Hartong? Proti? Alda sa zdržala po svojom vlastnom pozmeňujúcom návrhu. To je naozaj nevýdaná skromnosť z morálneho hľadiska. Politicky to už posúte sami. Takže návrhy boli zamietnuté. Čo sa týka poznámok, máme tu pozby, prvý pozmeňujúci návrh 4886 od GUE. Kto je za? GUE proti? Zdržali sa? zamietnutý. Druhý 48, 23, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalej, návrh pána Gajera. Spravodajca je za, kto je za? Proti? Zdržali sa? EPP a ostatní sú proti. Návrh bol prijatý. Ďalej poznací návrh GUE. 75-25, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa zamietnuté. Ďalej 48-87, spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Je tu poznámka. Hovoríte o 4887. Spravodajky, nech sa páči. Pre, tuto, pre tento návrh je tu poznámka s tým pozmeňovacím návrhom, o ktorom návrhu hovoríte. Hovorím o návrhu 4887. 8, 6. Uh, Je to návrh 867 alebo 4887. Socialisti navrhujú, aby sa to zohľadnilo s ústnym pozmeňovacím návrhom, takže by to znelo takto. Tieto prostriedky budú špecificky financovať vytváranie kvalitných pracovných miest pre mladých ľudí a financovať programy ako napríklad eh, Youth Guarantee Scheme. Eh, kroky, ktoré budú vyplývať z rámca týchto prostriedkov, by sa mali zamerať na propagáciu hladkého prechodu mladých ľudí zo vzdelávania do zamestnania vďaka ustanoveniu kvalitných pracovných zmluv, aby sa vyhlo rôznym e, dočasným e, zamestnaniam alebo e, rôznym praktikantským dohodám, ktoré nie sú v súlade s pravidlami. Toľko návrh. Ďakujeme pekne. Toto je návrh socialistov, áno. A toto vyhlásenie sa týka návrhu 4887. Je to položka 040264. Zdá sa mi, že to nej nebolo jasné. Kto je za? Sú s tým pozvánacím návrhom samozrejme. Proti. Musíme to elektronicky overiť. Nech sa páči, hlasujte cet amendement oral. Le vote est ouvert, le vote est clos. 13. Koniec hlasovania 13 za, 18 proti, 6 sa zdržali, návrh bol zamietnutý. Teraz môžeme prejsť k položke 040601 ku kompromisu 1. A pardon, ešte sme nehlasovali o pozvňacu návrhu ITRE 5904, prepačte. Ten znižuje prach e, eh, nárokovateľnosti. Kto je za? Proti? Iba GUE je za. Takže návrh bol zamietnutý. Teraz kompromis 1. Kto je za? proti, traja zdržali sa, jeden sa zdržal. A môžeme teda skonštatovať, že ostatné sú pokryté, okrem ALDE 7750, čo sa týka skúsených expertov. E, spravodajca je za, kto je za? proti, zdržali sa, prijaté. Ďalej. 79,50, ak to je za. Proti. Zdržali sa, zamietnuté. Ďalej 71, 77 demokratov, kto je za, Proti? Myslím, že väčšina bola za, ale overíme si to. Overujeme návrh 71-77. Otváram hlasovanie. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Le vote est clos. Koniec hlasovania. Pani Martiny to rozhodla, pretože to bolo 19-19 plus 1, to znamená 20 hlasov proti, čiže návrh bol zamietnutý. Teraz prejdeme ku kompromisu 2. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Ďalej. Niekoľko pozmeňovacích návrhov s novými cieľmi fondu. Obávam sa, že budeme musieť ich hlasovať oddelenie, pretože to nie sú rovnaké návrhy. Myslíte, že o nich môžeme hlasovať en blok? Parike, nech sa páči. Ďakujem pekne. Moja poznámka je taká, e, že tu máme teraz za sebou trošku rozporné hlasovanie. Máme rovnaký pozniací návrh, ktorý sa týka viacerých rôznych rozpočtových položiek. 71, 77, ten bol zamietnutý. A potom 4403. Ten bol schválený a pritom aj znenie je rovnaké v zásade. Je to nekompatibilné? Môžeme to prosím preveriť? Myslím, že budeme musieť elektronicky overiť predchádzajúci návrh. Tu 158 v poznámkach. Týka sa to EPP a iných. Problém je v tom, že je to vlastne e, ten istý návrh. A prvom sa nehlasovalo elektronicky. Dobre, takže máte pocit, že elektronické hlasovanie v predchádzajúcom návrhu by sa malo zopakovať. Budeme hlasovať, ak to želáte. Takže ktorý to bol presne? Bol to ten istý návrh, tým istým poznámkam k tej istej položke. Ale veď položka je predsa iná. Nie je to rozporúplné, je to kompatibilné. My nehovoríme, že to je e, rozporúplné, máme len isté pochybnosti. Mm, je to prekvapujúce, pretože vlastne sa to týka toho istého opatrenia. Isté, že dá sa hlasovať aj odlišne, ale elektronické hlasovanie dopadlo inak ako e, neelektronické. E, ide o dve rôzne položky. E, hlasovalo sa o dvoch rôznych návrhoch. Ešte, že môže sa toto hlasovanie zopakovať ešte v pléne. Ak s tým neviete, súhlasíte. Takže teraz prejdeme k hlasovaniu nové ciele fondu. Myslíte, že môžeme hneď hlasovať unblock? Áno, dobre. Takže budeme hlasovať o týchto návrhoch unblock. To je za? Proti? Zdržali sa? Návrhy boli zamietnuté. Všetky. Teraz 61, 50, 71, 57. Spravodajkynia je za. Kto je proti? Dobre, ak chcete, budem hlasovať elektronicky, nech sa páči. Hlasujte, prosím. Koniec hlasovania. 21 za, 18 proti. To je naozaj veľmi zábavné. Ukazuje sa, že sa to mení podľa položiek. Ďalej je návrh pána Trvalda, to je pokryté v kompromise 2 ale musíme hlasovať o návrhu 4583 pána Torvalca. Spravodajkyňa je za, kto je za? Proti? Zdraja. Kto sa zdržal? Prijaté. Ďalej 4903. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. 4115 Rezerva iba na poznámky. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Teraz môžeme hlasovať unblock. A pardon, 76.18, o tomto musíme hlasovať. Kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. 48.02, ten je údajne bezpredmetný. Ďalej Gajer, spravodaj je za. Je to vlastne to isté. To je za. Prepašte. Zjavne je tu ochota hlasovať elektronicky akýsi slalom. Hlasujte, prosím. zabudte sa. Koniec hlasovania. Dvadsaťtri hlasov za, 16 proti. Áno, rastie to posluš- e, postupne. A nedá sa povedať, že by k tomu prispievala nejaká rozpráva. Takže, e, napokon ešte návrh AFET, tak regionu Baltického mora, kto je za? Proti? Držali sa? Prijaté. Bon, mes chers collègues. teraz by sme mali ísť na okruh 2, ale máme len 20 minút. Chcete poľnohospodárske problémy vyriešiť za 20 minút? To je treba aj zriadok poriadku. Tam nie sú žiadne blokové hlasovania. Dobre, tak ideme na to. Trouvez-moi la page. Trouvez-moi la page. Oui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 Ideme na okruh 2, ale malé technické problémy strojky nie sú vyriešené, tak sa najprv budeme snažiť vyriešiť okruh 2. Je tam blokové hlasovanie k nomenklatúre je to na strane 16 k tej tabulke, s ktorou sme doteraz robili. Je to dodatok k tabulke 7, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Bon, alors, vous prenez maintenant... Teraz si vezmite ten veľký dokument so všetkými tabulkami. Strana 91 po anglick- anglickej verzii. Sustainable Growth, Natural Resources. Dve, dva prvé riadky boli pokryté horizontálnym hlasovaním k administratívnym výdavkom. Takže ideme 05, 02, 01, 01, 877, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Nasledujúce identicky vypadáva 878 ryža, kto je za, Zdržali sa. Ríža je zamietnutá. Ideme na ďalšiu stranu. Strana 92. Je tam séria identických pozmeňovacích návrhov. 05, 02, 03. Je les mets en vote en, au vote en bloc. Qui est pour? Blokovo. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Cukor a izoglukóza identické, spravodajce proti 884767. proti, zdržali sa, zamietnuté. Pán Martin, kto je za? Pozmeňovací návrh pána Martina, kto je proti? zdržali sa, zamietnuté. Pani Vertman, spravodajca je proti, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Školský program podpory konzumácie ovocia. Kompromis, kto je za? EPP je za, hádam. EPP je proti? The floor to say how much it is. Where is the... But... 28 28 Madame le rapporteur, expliquez nous. Pani spravodajkňa, vysvetlite nám to. I think it's, it... Myslím, že je dôležité teraz uviesť, že to, o čom dávate hlasovať, nie je prvý pozmeňujúci návrh, je to môj pozmeňujúci návrh a to je pozmeňujúci návrh 248 428. D'accord. Excusez-moi, j'ai dit compromis, en fait, c'est pas... Ja som povedal kompromis, ale nie je to kompromis. 248 pozmeňovací návrh a 20 miliónov na ovocie, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Ostatné vypadávajú v tomto riadku. Áno, áno. Bien. Donc, nous votons conformément. Teraz budeme hlasovať podľa pravidla nášho výboru najprv o návrhu spravodajcu, on urobil návrh a za ním je väčšina. Dobre, sektor vína, spravodajca nemá návrh, ale pani Vetman áno. Spravodajca je proti. Kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Pani Vertman Ostatné opatrenia a pestovanie viniča. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Posej. Pani Vertman, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ostatné opatrenia, ostatné rastlinné produkty, ozer, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ďalšia strana. 94 mlieko. GUE má pozmeňovací návrh, spravodajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa? Zamietnuté. Overíme si to elektronicky. V mlieku sú pochybnosti v politických skupinách, v niektorých. Chcem sa uistiť. Hlasujte. Zatiaľ len 30 hlasovalo. Spíme tu, spíme tu. 11 za, 25 proti, 1 sa zdržal, takže zamietnuté. Ďalší vypadáva. Hans Peter Martin 4662, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Mlieko v školách. Spravodajca nemá návrh, takže hlasujeme o GUE návrhu. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 2 nasledujúce sú identické, zamietnuté, ale Angeliku Vertman treba odhlasovať. Veru, tak tých 22 miliónov minus. To je za, proti, zdržali sa, prijaté, zamietnuté, opravuje sa predseda. Strana 95. hovedzie a telacie. Spravodajca nemá návrhy. Návrh zelených, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Ostatné sú identické. Živé zvieratá. Spravodajcov to nezaujíma, zelených áno. Kto je za? Proti? zdržali sa, zamietnuté. Náhrady na bravčové meso. Zelených to zaujíma. Kto je za 709? Proti? Zdržali sa. Tak, bravčové ide preč. A ideme na vajcia. To je za vajcia od zelených? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Hydinové meso. Zelený. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Čelárstvo je to čím ďalej tým poetickejšie a znovu GUE, kto je za včeli, proti, zdržali sa, no tak včeli zmiznú, Bien. Alors, euh, Eh, pour ce qui concerne le single payment scheme. Režim jednotnej platby. ALDE stiahlo svoj pozmeňovací návrh. Áno, je to tak. A bullfighting zelených, tam hlasujeme len komentáre. Otázka zeleným. Sú ešte iné pozmeňovacie návrhy k bullfightingu, alebo môžeme ísť blokovo? Ja typujem, že to je rovnaké hlasovanie. Ajde, ty si špecialistka. Môžeme to robiť blokovo? Ja samozrejme vás nechcem tu nás nasilňovať. Bullfighting kto je za návrh zelených ku komentárom? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté? Strana 97. Alde stiahlo návrh. Toto sme už odhlasovali.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 Zdržali sa. Je to identické. Ale k tabaku treba odhlasovať komentáre. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Niektorí, vlastne ktorí sú za, sú veľmi za, ale je viacej proti, takže je zamietnuté. Pokrýva to aj ten nasledujúci? No dobre. Posej, ďalšia strana. Vertman, sa je proti, kto je za, proti. Zdržali sa, zamietnuté. Ostrovy v Egejskom mori, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Tabak, ALDE na zrušenie, spravdajca je proti, kto je za? Proti. Zdržali sa väčšina aj proti. 4 pozmeňovacie návrhy s rovnakými poznámkami, kto je za, proti, žali sa, proti, teda zamietnuté. Rezerva na krízové situácie GUE, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďalší vypadáva programy na rozvoj vidieka. Je tam jeden pozmeňovací návrh v komentároch od zelených. 2. Tak najprv o číslach. To je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Dobre, tak si to overme, pretože je tu pani spravodajkynia. Toto je o platbách. Myslím, že by sme to mali prebrať neskôr. I compris les remarques. A je vrátanie poznámok? Teda poznámky, áno. Spravodajca je proti poznámkám. Ste proti, áno? No dobre. Kto je za? Proti? Dobre, platby pozrieme neskôr celé ide preč. Operačná technická pomoc. To sú platby? Dobre. ...49,39. To isté, dobre. Ideme na ďalšiu stranu. podporovanie trvalo udržateľného rozvoja vidieka 4622, kto je za? Sme na vrchnej časti stránky 100. Kto je za návrh pani Vertman? Proti zdržali sa zamietnuté. Komentáre zelených. Najprv čísla. Čísla zelených. 67, 72, kto je proti, zdržali sa komentáre zelených, rovnaký riadok. Spravodajca je proti, kto je za. Zamietnuté. Alde stiahlo ďalší svoj návrh. Les suivants. platbám, to pôjdeme neskôr, ale rezervu ALDE 7712. Qui est contre? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Dobre, to je zam, zamietnuté, alebo toto je identické. Nasledujúci riadok Hans-Peter Martin, spravodajca je proti, kto je za? proti, zdržali sa zamietnuté. Strana 101. Návrh Jensen je stiahnutý. 692 zelených u komentárom. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pilotné projekty strana 102, stan 103. Pilotný projekt, ale potom je tam návrh 691, účasť únie na svetovej výstave, je to návrh zelených. Živiť planétu, energia pre život v roku 2015 v Miláne. Spravodajce proti, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Návrh 4518 Giovanni Lavia, Paul de Castro, kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. To sú viazané prostriedky. Zmení to vaše hlasovanie? Nie? Dobre. vystúpenia bez mikrofónu. Dobre, overíme elektronicky 4518. Návrh Lavia de Castro. A, ah, le rapporteur est contre, mais le vote est clos. Donc. 27, 28 za, 9 proti, 1 sa zdržal. Dobre. administratívne riadky. Podpora lepšieho riadenia. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. GUE. Kto je za? Proti? Zdržali sa zamietnuté. Nasledujúci riadok GUE 907, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Nasledujúci identický platby. Aj toto. Nasledujúce strany to sú agentúry. 106, 107 to sú pilotné projekty. 108 pilotný projekt až do konca strany. Tam je jeden pozmeňujúci vý, e, návrh 433 výboru PEŠ. Spravodajca je za. Strana 108 na konci. To sú len platby. Dobre, tak sa na to nepozeráme teraz. To isté 109. Spravodajkyňa, aj to sú platby. Áno. Takže hore na strane 110 Angelika Vertman rezerva. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Všetko ďalej sú platby až po 46 66 eh, v Martina, to je za zamietnuté. Aj to ďalej sú chlapy. Strana 111, to je to isté. Až po poznámku 935 spravodajca aj proti, kto je za. Intervencie vzťahujúce sa na produkty rybolovu zamietnuté. Nasledujúci riadok. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 934. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. A posledný riadok, to je za, proti, zžali sa, zamietnuté. Teraz agentúry. sedemdesiat sedemdesiatdeväť pána Ferreiru. On chce o tom hlasovať, teda treba o tom hlasovať. Ešte 936, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. 48,79 Ferreira, kto je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Prípravné akcie a pilotné projekty Nasledujúce strany to je to isté. 116 strana. 41, 67, kto je za, Erenauzer, proti, zdržali sa zamietnuté. 41, 68 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 419 to sú platby. Dobre, to už je všetko, lebo ďalej už bezpečnosť a občianstvo. No ďakujem kolegovia, ďakujem aj tlmočníkom, ktorí ostali pár minút navyše a začneme o tretej. No, že viem.